programu je e, odporúčanie v druhom čítaní Tionio Mario E. Pinto, Súdny dvor Európskej únie, počet súdcov Európskeho súdneho dvora. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Už e, vlastne 2011 sa začala legislatívna iniciatíva, aby mohli byť vymenovaní ďalších 12 súdcov pre Všeobecný súd a potom v roku 2014 eh, ten návrh bol podporený parlamentom v prvom čítaní, avšak eh, rada nevymenovala nikdy týchto 12 súdcov, pretože členským štátom sa nepodarilo dosiahnuť eh, dohodu o tom, ako by sa mali vybrať, pretože každý členský štát chcel menovať svojho súdcu. Takže to číslo 12 súdcov lidu nie je v súlade s počtom, číslom 28, čo je počet členských štátov. Takže v roku 2014 potom, že súd požiadal o 28 nových súdcov a e, zrušenie tribunálu pre E, civilnú službu. Takže vám pripomínam, že dva, e, súr to chcel vyriešiť po 12 rokov a teraz žiadame o 28 nových členských, e, nových sudcov a zrušenie civilného súdu. Čiže jednoducho nie je schopný vlastne vymenovať počet sudcov a toto to nie je len jednoducho e, novela pôvodného legislatívneho návrhu, ale toto je úplne nový návrh, pretože nehovoríme o 12 súdcoch nových, ale o 28 a zrušení osobitného súdcu, súdu pre e, civilnú službu, ktorá, ktorý bol vlastne ešte zakotvený v z Lisabonskej zmluve aj v zmluve z NIS takže komisia sa musela byť konzultovaná eh, a komisia bola konzultovaná v prípade 12 sudcov a nie v prípade 28 a nikdy nepripravila nejaké stanovisko k zrušeniu tribunálu pre civilnú službu, pričom zmluvy vyžadujú vytvorenie týchto osobitných súdov, ale nie pre ich zrušenie, nie, nie sú tam takéto ustanovenia. Takže musím vám pripomenúť, že vlastne tento súd vznikol na báze zmluv z Tunis a Lisabonskou zmluvou a e, tiež, aby tu boli tie osobitné súdy, ktoré mali zabezpečovať vysokú kvalitu. A tiež tu bola ešte možnosť vytvoriť nový súd pre patenty, ochranné známky, a, ktorý by bol užitočný, to by bolo oveľa užitočnejšie, než len zrušiť e, nejaký súd, ktorý je, už, je užitočný. Takže rada aj parlament eh, musia tiež vedieť, aké sú dôsledky. Eh, štúdi- mala byť pripravená štúdia dopadu zo strany komisie, ale žiadna taká pripravená nebola vo svojej správe. Teda navrhujem, aby sme sa vrátili k stanovisku prvého čítania z apríli 2014. To znamená, že nebudeme akceptovať zvýšenie počtu súdcov z 20, 12 na 28, lebo občania to nebudú chápať ani tomu to nebudú ani akceptovať a bude to mať ani veľký ekonomický e, dopad. To bude mať, keď e, sa aj tak nevie e, rada dohodnúť na týchto menách a to všetko sa deje v situácii, keď nútime členské štáty, aby šetrili, aby znižovali výdavky a takéto zvýšenie výdavkov súdneho dvora bude naozaj veľmi zlý príklad šetrenia. No a teraz ešte rada odmietala rôzne návrhy parlamentu na šetrenie a teraz príde s takýmto návrhom. Čiže ja si myslím, že tu taktiež treba aj rešpektovať rovnosť pohlaví. Aj pri menovaní sudcov to tiež bolo odmietnuté zo strany rady, pretože to nebolo akceptovateľné a nie, môže, to, môže to byť iba v úvodných ustanoveniach, pričom to nebude mať žiadnu právnu eh, hodnotu či váhu. Uh, pokiaľ ide o rodnosť pohlaví, bude čistou retorikou v Európskej únie, ktorá nemá vlastne žiaden obsah ani žiadne dôsledky. A neumožní to ani, ani tomu, aby boli podporované základné právo, základné právo, ktoré je kľúčové pre Európsku úniu. Takže ja navrhujem, aby sa vrátili prvému čítaniu. Ďakujem teraz na slovo pani Kretu. Ďakujem pekne. Komisia s radou prijali kompromis a ten je výsledkom dlhoročných údločného úsilia dosiahnuť dohodu na veci, ktorá bola zablokovaná príliš dlho. Jedným z kompromisov vychádza priamo z myšlienok či návrhov samotného súdneho dvora. A Mm, dokončenie tejto, tejto e, reformy súdu je, komisia pripasuje tomu veľmi dôležitú úlohu táto reforma vlastne umožní súdu vlastne vyriešiť nevyriešené prípady a urychliť prácu, efektívne justičné preskúmanie základné právo, ktoré garantuje charta. Avšak justičné preskúmanie vtedy je efektívne, keď je aj dostatočne dobre časové načasované. E, my e, vlastne musíme zaviazaní občanom aj e, ekonomickým subjektom urýchliť Um, procesy a vyriešenie týchto právnych otázok je aj v záujme komisie aj celej únie. Komisia takisto víta riešenie, ktoré tu bolo na podporu rovnosti pohľady na súde. Kto, tento cieľ komisia plne zdieľa. Takisto by som chcela vyjadriť plnú podporu komisii za kompromis, ktorý bol nájdený aj za rokovania, ktoré prebiehali s radou. E, komisia vlastne vyjadruje pozitívne stanovisko k týmto pozvonujúcim návrhom. Ďakujem pekne. Teraz budeme pokračovať vyjadreniami za jednotlivé politické skupiny. Pán Zvievka na dve minúty. Ďakujem pekne, vážené pani predsedajúca, pani komisárka, kolegovia. Správne fungujúci sektor spravodlivosti je jeden z najdôležitejších pilierov demokratickej spoločnosti. Euró- Európska únia je rodinou demokratických krajín a osobitne v tom, aby fungoval správne európsky eh, sektor spravodlivosti, mm, je pre nás, musí byť pre nás veľmi dôležitý. Preto by som za EPP s veľkou spokojnosťou potvrdiť, že tento veľmi komplikovaný proces eh, negociácií, ktorý viedol k tomuto poslednému kompromisu, už konečne eh, sa dopracoval k svojmu záveru a zajtra budeme hlasovať o návrhu k ktorý je kompromisom stanoviskom Rady parlamentu komisie. Čiže tento návrh sa týka poč- zvýšenia počtu sudcov, pretože o tom nikto nepochybuje, že je potrebné zvýšiť počet sudcov, pretože potom musíme platiť zase um, pokuty za to, že procesy trvajú príliš dlho. Ale teším sa, že v Európskej parlamentu sa podarilo um, presadiť dve veci. Jedna vec, tú klauzulu pre revíziu, aby sme mohli v, po, po určitom čase preskúmať, že či či to zvýšenie súdcov naozaj prispelo k práci súdu a či tomu naozaj teda tak je, ako to dnes e, chceme. A po druhé, prijatie uznesenia Európskeho parlamentu spoločne s radou, ktorá hovorí o nevyhnutnosti e, rovnosti pohlaví v Európskom e, súdnom dvore. Chcel by som povedať, že to je ešte iba začiatok cesty a že tá rovnosť pohlaví musí byť všade, čiže nemôže platiť len pre jednu inštitúciu, pričom to nebude platiť pre iné inštitúcie. To sme na začiatku cesty. Zajtra skupina EPP bude svojimi hlasmi podporovať to, tú dohodu, ktorá bola dosiahnutá s radou. Ďakujem pekne. Teraz pani Delvo na jednu minútu za socialistov. Euh, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Justícia a spravodlivosť sú zásadné pre fungovanie demokracie a v Európskej únii je, sa spravodlivosť dostala trošku do problémov, ako zástupcovia občanov musíme chrániť spravodlivosť a musíme pomôcť justícii, aby mohla vládnuť svoju úlohu. Čísla neklamu je potrebné zvýšiť počet sudcov tribunálu. Počet vecí neustále rastie. 5 žalob, žalob za nerešpektovanie primeraných lehôd už bolo podaných a predstavujú 27 miliónov eur v sankciách, potom treba tiež urobiť pokrok v otázke rovnosti pohlaví. A preto by sme mali využiť túto príležitosť dosiahnuť ciele, ktoré sme e, chceli toľkokrát. Preto vyžíva, vyzývam všetkých demokratov, aby hlasovali za tento návrh, za tento kompromis pre uh, väčšiu spra- vodlivosť. Príjmate modrú kartu? Pán Pospišil. Nemyslíte si, že e, problém by nemohlo vyriešiť, pokiaľ by sa zvýšil počet právnych asistentov z Českej republiky. S tým máme veľmi dobrú skúsenosť. Ďakujem. Euh, nous sommes arrivés à la conclusion qu'avoir trop de référendaires par juge implique. pani delvaux dospeli sme k záveru že máme príliš mnoho asistentov u jednotlivých sudcov a že je potrebné zvýšiť počet sudcov. Pán Karim, dve minúty. ECR, nech sa páči. Ďakujem pekne. Počas 20 rokov vo zvolenej funkcii toto musí byť skutočne najkomplikovanejší proces. Ja som pôsobil vo výbore pre právne záležitosti, snažil som sa spolupracovať s kolegami so spravodajcom v snahe dosiahnuť e, vhodné riešenie problému, ktorý nám bol odprezentovaný, ale opäť prípad pre reformu. Tu sme sa rozhodli, že sa vzdáme tejto skutočnej príležitosti a obetujeme ju za politické záujmy a dospe, dospeli sme riešenie, ktoré v podstate nie je riešením. O, keď občania žiadajú skutočné reformy, ktoré predstavujú služby pre nich. My sme opäť prišli s kompromisným riešením, ktoré pridáva bremeno, ale nerieši v skutočnosti žiaden problém. Je to skutočne manipulácia. Kolegovia, ideme minúť 20 milión eur ročne extra, kde nebola vôbec žiadna potreba dodať čo len jeden cent ktorí budú musieť platiť európsky placovia danie, kolegovia. Preto som urobil tento krok bez akéhokoľvek malého bremena a to je e, návrh, pozmeňovací návrh, ktorý odmieta pozíciu rady. A chcem vyzvať kolegov, a viem, že mnohí mi povedali súkromne, že si uznávajú, že v nasledovných rokoch budú ľutovať uh, toto rozhodnutie. Žiadam o podporu môjho kroku. Pán Kavada, nech sa páči. Minúta 30. Ďakujem. Pani predsedajúca, kolegovia, kolegyne, návrh reformy, ktorý máme pred sebou, ktorý bol vyjednaný trialogu nám umožní vyriešiť problémy rady, sú, pro, vyriešiť problémy súdu a zároveň vyriešiť problémy s oplatňovaním spravodlivosti. Od návrhu reformy v roku 2012 sa zvýšil počet prípadov, ktorý súd rieši o 43 V roku 2014 bolo predložených už 5 žalôb pre nečinnosť ako to povedala pani Delvo, to je 27 miliónov v náhradách, čo je obrovský problém. Táto reforma je štruktúrálna, ja ju podporujem a umožňuje nám postupovať v troch etapách a po každej etape príde k hodnoteniu, aby sa rozhodlo, či je potrebné e, urobiť ešte ďalší krok. Takže ja vôbec nemám obavu, že by prišlo tu k nejakému zneužitiu prostriedkov. To je demagogia. A ešte niečo nepodceňujeme, demokratickú funkciu, to je dôležité. Pokiaľ Európa ľuďom niečo pripomína, tak skutočnosť, že má exekutívnu, výkonnú, legislatívnu i súdnu rolu. Ďakujem pani Hautala, Zelený. Pani predsednička, sme teraz v druhom čítaní tejto, tomto spise. Od roku 2011 rada podľa mojich odhad, podľa mojich odhadov sa tak nikdy nestane, ne, rada nezmenila e, svoju požiadavku na 28 nových sudcov. No a pre tých, čo to spochybňujú, tak v tejto správe nejde len o počet sudcov a s tým súvisiaci spor. Ide tu o to, že chceme zaručiť, že európsky súdny systém bude fungovať. A otázka Všeobecného súdu je zásadná pre súdnu ochranu občanov. Európsky súdny dvor je súdom, ktorý e, podporuje dodržiavanie základných práv a princípy právneho štátu a jeho fungovanie malo byť našou najvyššou prioritou. V rámci trialógu sa parlamentu podarilo niečo historické. Je to poprvýkrát, čo európsky spoluzákonodárci sa dohodli na presadzovaní princípov rovnoprávnosti pohlavy a rodovej parity. V rámci e, tohto dokumentu tieto ustanovenia sú také silné, ako to len zmluva podvoluje. Takže toto je iba začiatok celého procesu, ktorý povedie k lepšej rodovej vyrovnanosti v európskych inštitúciách. A Myslím si, že eh, je treba takýmto spôsobom postupovať. Ďakujem pani Ferrara, minútu za FDD. Ďakujem. Buďme úprimní. Táto reforma súdu Vidíme tu, že rada je neschopná prekonať svoju protispoločenskú a nacionalistickú logiku. Takže jeden štát je jeden sudca. A v najlepších prípadoch vidíme, že sú tu určité záujmy e, obsadiť takýto, takú dôležitú pozíciu. No a Európs- celej Európskej únii sa e, šetrí a robia sa rôzne obete. V Taliansku to zašlo už priďaleko. Takže zatiaľ, čo v Talensku sa ide iným smerom, tak na e, Európskom súdnom dvore chcú ísť iným smerom. Je mi to ľúto kvôli socialistom a zeleným, ale myslím si, že ani táto e, koncepcia parity nemôže, e, nemôže vylepšiť celú situáciu. Ďakujem pán Lebreton za ENF. Ďakujem. Táto reforma je škandálna, predovšetkým preto, že je zbytočná. Sudcovia, ktorí prešli našim vypočutím, nám povedali vo výbore, vrátane pána Žegera, ktorý je predsedom tribunálu. Je to reforma za 25 miliónov eur a je na nič. Okrem toho, táto reforma viedla k tomu, že sa v mnohých prípadoch porušili pravidlá, napríklad čo sa týka dvojitého čítania, porušeniu základných pravidel. Hovoríme tu o urychlenom hlasovaní, ktoré sa konalo 8. oktobra. Bola to náhrada demokracie. Vôbec sme nemali čas to prerokovať. Vypočutia sudcov, tak to bolo úplne smiešne. No a ja vo vlastnom výbore som takmer nemal možnosť vystúpiť. Po tretie bola pošlapaná zmluva o fungovaní Európskej únie, pretože táto reforma znamená zrušenie súdu pre e, verejnú službu. Takže čo si asi tak myslíme o úradníkoch Európskej únii? Nedodržiava sa zmluva Zmluva umožňuje vytváranie tribunálu, ale podľa článku 257 neumožňuje rušenie tribunálov. Takže tu opäť sú v hre rôzne súkromné záujmy a lobby, to nás neprekvapuje, takých príkladov už sme mali veľa, toto je len ďalší. A ide tu o to, že máme 28 dobre platených teplých miest pre sudcov, ktoré bude možné rozdať preto som vo výbore pre právne záležitosti predložil pozmenujúci návrh, ktorý zakazuje poslancom par- Európskeho parlamentu, aby sa stali sudcami. Aspoň nedôjde k určitému konfliktu záujmov. Bohužiaľ, tento návrh bol zamietnutý. Pani predsednička, áno, musím vás prerušiť. Pani Komodini Kača na minútu a pol. Ďakujem. Efektívny systém občianskej spravodlivosti je nutný, musíme ho mať, musíme investovať do európskeho justičného systému viac, pretože Európania ho potrebujú, musí byť účinný a rýchly. A aký je zmysel toho, že dáte európskym občanom právo na prístup pred súd a potom musia celé roky čakať? Justícia ku ktoré by občania mali mať prístup, by mala byť taká, aby nesklamala jeho očakávania. Mali by, sa, mali by sme sa snažiť riešiť problémy v ťažkých časoch. Mali by sme mať súdy, ktoré majú dobrých sudcov, ktorí plnia požiadavky, ktoré na nich máme. Toto očakávame od európskych súdov a áno, musíme investovať do Európskeho súdneho dvora, majú stále viac prípadov, ktoré musia riešiť a nie vždy majú dostatočné prostriedky aby to robili efektívne. Avšak ten súd, do ktorého investujeme, by mal obozretne zaobchádzať so svojimi prostriedkami, mal by byť zodpovedný a mal by zaručiť, že spravodlivosť e, bude vykonaná. No a ten návrh navýšiť počet sudcov na európskych súdoch by mal byť schválený, pretože toto zaručí efektívnu justíciu pre občanov. Ďakujem. Vážená pani komisárka, čo nás to stojí mať e, bezchybne fungujúci súdny sektor? Máme veľké podniky, ku ktorým náš súdny dvor vydáva dôležité rozsudky. Takže potrebujeme Európske súdnictvo, ktoré bude rýchle a kvalitné, bude vydávať kvalitné rozsudky a rozhodnutia. Takže my sa snažíme zachrániť situáciu pred e, vlastným rozhodnutím rady. Áno, potrebujeme viac e, sudcov v poriadku, ale 28 nových sudcov. Tu máme tú revíznu doložku, ktorej, e, v rámci ktorej sa požaduje čoskoré preskúmanie situácií. No a čo sa týka tej, e, e, toho rovnakého zastúpenia pohlaví, tak si myslím, že máme dostatok vynikajúcich súdkyň a určite by sme takto mohli byť príkladom aj ostatným európskym inštitúciám. Ďakujem. Teraz pani James na minútu. keď dokonca ešte aj samotný spravodajca je vysoko kritický vo svojej samotnej správe, tak myslím si, že správe treba povedať, že Houston máme problém. A myslím si, že máme ešte serióznejší či závaznejší problém, pričom ešte ani ten spravodajca nie je schopný nám predať svoje tieto argumenty dostatočne. Myslím si, že toto, takéto navýšenie o takýto počet sudcov je obrovský útok na využitie peňazí daňových poplatníkov a myslím si, že táto legislatívna iniciatíva nemá žiadnu transparentnosť ani internú, ani externú vonkoncom nebola urobená ani vykonaná nejaká, nejaké posúdenie vplyvu ani e, analýza nákladov a prínosov. Ehm, pripomienky spravodajcu sú e, odôvodnené a je treba ísť jeho e, smerom a vlastne odmietnutie tejto správy je jediné e, jediný, jediný, jediný, čo môžeme urobiť, prečo na čo inak by sme mali spravodajcov. Ďakujem pekne. Teraz pán Buda. Ďakujem pekne, ehm, vážení kolegovia tu povedané, že neskorý súd je vlastne, alebo neskorá spravodlivosť je, je už e, zlá spravodlivosť. E, takže my by sme chceli od súdu, aby mal predovšetkým bol nezávislý, ale tiež, aby mal príslušné autority, príslušné právomoci, ale zároveň, aby mohol zabezpečiť, alebo má zabezpečiť e, spravodlivý prístup k spravodlivosti pre všetkých občanov, v správnom čase. A myslím si, že správne vyhodnotenie je veľmi, respektíve tá doložka o re, v preskúmaní je veľmi dôležitá, pretože sa potom dá posúdiť e, prínos a myslím si, že nejde o to, ak v posledných rokoch e, naozaj došlo k výraznému navýšeniu práce, pretože sa ocitlo na súde oveľa viac prípadov a preto je potrebné navýšiť počet sudcov, pretože sa to vyžaduje aj hospodárstvo. A podniky. Ďakujem pekne. Teraz pani Gutelant, pokiaľ ide o Európsky súdny dvor, a počet prípadov, o ktorých e, súd je schopný e, rozhodnúť, je, oveľ, je nižší než počet prípadov, ktoré každodenne na súd prichádzajú a to spôsobuje vyššiu právnu neistotu a veľké oneskorenia. Ale reakcia samotného súdneho dvora je dosť detinská. Neviem, či dokonca deti by ešte neurobili tu, nevyriešili tento problém uh, lepšie. Čiže neviem, či parlament vlastne nemá žiadnu inú možnosť, len jednoducho súhlasiť s návrhmi, ale my chceme od súdneho dvora, aby tam bola dostatočná kvalita. Keď sa pozrieme neznak po, podiel žien, je to len 1% na súdnom dvore. Myslím si, že naozaj to je útok voči všetkým ženám, ktoré vykonávajú vynikajúcu prácu na súde. Predsednička, ďakujem. Teraz máme tri bežeravky do, v spontánnej rozprave. Slovo má pán Pospíšil na jednu minútu. Nechcete? paní předsedající Ďakujem pani predsedajúca, ja som sa prihlásil k tomuto bodu, pretože som 5 rokov pracoval ako minister spravodlivosti Českej republiky a venovala som sa odborne zaťaženosti súdov. A musím povedať, že tento návrh považujem za absolútne absurdný. Pani komisárka, zvýšiť počet sudcov e, na dvojnásobok bez e, preskúmania iných možností mi prípadne ako nezodpovedné a my myslím si, že to je jednoznačne politické rozhodnutie a nie vecné. Ja som si prepo- započítal e, pod nárast prípadov na súdny tribunál. Isté došlo k navýšeniu, ale postačilo by, keby sme navýšili počet sudcov o 10 a navýšiť ich o 28 nie politické a Treba to férovo povedať a neklamať našich voličov. A keď nie sme schopní dosiahnuť seriázneho nárastu počtu sudcov, tak podľa mňa je lepšie navýšiť počet administratívneho personálu a právnych asistentov. Ďakujem pekne. Európska únia je úniou práva. A toto právo predovšetkým musí e, zaručovať Európsky súdny dvor a týmto v podstate bráni práva občana, ako sa ukázalo v prípade rozsudku o Safe Harbor. A teda pomalé súdnictvo je v podstate odopreným súdnictvom, takže pokiaľ e, toto súdnictvo je pomalé, tak tým pádom odopierame občanom spravodlivosť. Môžeme byť my lahostajní, eh, keď vidíme, čo sa deje na súdnom dvore. Eh, nie, už 4 roky o tom diskutujeme. Musíme byť účinnejší, musíme venovať väčšiu pozornosť súdnemu dvoru. Možno teda navýšiť eh, počet všeobecných advokátov alebo dokonca aj sudcov. Dobre, ale zatiaľ bola dosiahnutá táto jedna dohoda Takže to najlepšie nemôže byť nepriateľom toho dobrého alebo toho realizovateľného. Takže teraz máme šancu poprvýkrát na medziinštitúciálnu dohodu. A čo týka e, revíznej doložky, tak o tej by sa malo hlasovať. Ďakujeme. Pán Marias. Základné princípy európskej spolupráce je dodržiavať zákon. No, Európske spoločenstvo bolo vybudované ako komunita, ktorá je postavená na zákonoch a, a tam, kde sa interpretácia a výklad práva bola udelená súdom. A tie vlastne zabezpečujú e, únie. A my, e, ktorí e, vlastne uplatňujeme európske právo, my vyučujeme eh, európske právo aj na vysokých školách a hovoríme o tomto, že je veľmi dôležité a je veľmi dôležité, aby súdny dvor práve chránil dodržiavanie európskeho práva. A je dobre bať eh, pri posilnení legitimnosti súdu v očiach občanov musia byť eh, zastúpené všetky právne systémy členských štátoch a pre preto je, ak aby tam bola efektívna spravodlivosť toh, strany tohto súdu. Ďakujem pekne. Teraz pán, to pán Polčák. Ďakujem pani predsednička za udelenie slova, najmä preto, že som sa snažil upozorňovať modrou kartou na chcem sa s tým vysporiadať teraz. Bol som prekvapený z príspevkov niektorých kolegov, pretože posudzovať justíciu podľa konkrétnych rozsudkov, či je dobrá alebo nie, Neviem, či je dobrý spôsob, ako rešpektovať zásadu nestranného nezávislého súdnictva. Ale myslím, že tá navrhovaná reforma, čiže ten kompromis, ku ktorému prišiel parlament pri rokovaniach s radou, nebude ani odpovedou na vymedzenie témy, ktorú nám sudcovia dali Európskeho súdneho dvora a priznám sa, že som veľmi skeptický eh, pokiaľ ide moje hlasovanie zajtra. Neviem si predstaviť, že by som túto reformu, tak ako je presadzovaná, tu podporil, pretože ani sudcovia súdneho dvora z toho nebudú mať radosť. Ďakujem, takže sme ukončili Catch the Eye a pani komisárka Kretu má slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. Dúfame, a, a Európska komisia môžem povedať, že podporí kompromis medzi parlamentom a radou, pokiaľ ide o počet sudcov na Všeobecnom súde. A myslím si, že kapacita súdu e, riešiť prípady občanov a rýchle vyriešenie týchto právnych otázok je kľúčové. Je to spojené i s predchádzajúcou e, diskusiou, ktorú sme tu mali o reforme volebného systému, volebného zákona. Ide o občanov, o populáciu, aj to vzťah medzi nimi a e, európskymi inštitúciami. V každom prípade e, netreba ani hovoriť, že komisia víta riešenie e, presadzovať rovnosť pohlaví medzi sudcami a sudkyňami. To je podľa nás významná hodnota. Ďakujem veľmi pekne ešte raz a dúfam, že Máme možnosť ukončiť túto schôdzu do polnoci. Ďakujem, že ste zotrvali až doteraz. A na záver, pán spravodajca Mariňové e. Pinto. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, v mene pravdy, myslím, že vy si mi myslíte, že 28 8 sudcov môže vyriešiť e, túto situáciu? Je to jednoducho výsledok neschopnosti rady vymenovať 12 e, sudcov, ktorí boli potrební. V apríli 2014 e, žiadali 12, v oktobri zrazu žiadali 28 sudcov. Myslím, že sa tu ukazuje je to, je to skutočne úražka inteligencie členov Európskeho parlamentu a je, v mene pravdy povedzte parlamentu teraz, že všetko toto omeškanie nie je z dôvodu nedostatku sudcov, ale nedostatku ďalších podporných zamestnancov. Existujú dokumenty už viac ako rok, ktoré čakajú na preklad v roku 2014 9 nových sekretárov bolo prijatých, čo umožnilo riešiť ďalších asistentov bolo prijatých, ale čo robíme, kapitulujeme neschopnosti rady. Rada nie je schopná nominovať počet uh, sudcov, ktorý je nižší ako počet členských štátov. Namiesto 12 chcú 28 aby každý členský štát mal svojho vlastného sudcu. Toto je urážka, skutočne urážka občanov Európskej únie, je to urážka daňovníkov, urážka parlamentu. My nechceme míňať peniaze na výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné. A tieto výdavky v skutku nie sú nevyhnutné. 27 miliónov eur ročne, to je veľká suma e, to sa vyžaduje a treba to skutočne preukázať. Európsky e, súdny dvor pre ľudské práva rieši e, menší počet, väčší počet prípadov a Európska únia e, minie o 20 miliónov eur viac. Takže v mene pravdy treba akceptovať, že toto by sa nemalo stať v demokratickej únii.